Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Prejdeme ďalej teda k vyhláseniam, vysvetleniam e, hlasovaní. Tí, ktorí musia odísť, prosím, spravte tak rýchle. Nebudeme mať potom priestor da, dať teda možnosť eh, všetkým, ktorí chceli vystúpiť. 14.30 eh, uzavrieme schôdzu a potom budú môcť ostatní vystúpiť zajtra. Altre eventuali dichiarazioni potranno essere proposte per iscritto. Respektíve môžu potom navrhnúť svoje zdôvodnenia aj písomne. Čiže 2013 eh, absolutorium López Bermejo, nech sa páči. Buenos días, presidente Hoy es un día muy triste para los amigos del... Eh, ďakujem pekne, eh, pán predseda. Dnes je smutný deň eh, pre ľudí v Sádskej Arábii vo vzťahu s konfliktom s Marokom.